Témou je všeobecná rozpráva o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii a premiestňovanie podnikov v EÚ. Prejdeme teraz najprv e, k správe Reimera Bögeho, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Belgicko a Írsko. A potom prejdeme k otázke na ústne zodpovedanie premiestňovanie podnikov v EÚ. Dovolte mi, aby som v prvom rade dal slovo Reimerovi Bögemu. Má 4 minúty rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ako spravodajca rozpočtového výboru vám eh, teraz eh, predstavujem náš návrh, pokiaľ ide o čerpanie z fondu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ide o dva prípady, Belgická a Írska. Eh, ale rád by som ešte predtým poukázal na to, že je úlohou rozpočtového výboru v tejto súvislosti preskúmať, či sa splňajú podmienky na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A chcel by som ešte zdôrazniť aj, že v minulých mesiacoch v podobných eh, prípadoch sme mohli sa spoliehať na vynikajúcu spoluprácu s eh, Výborom pre zamestnanosť. Snažili sme sa aj ich kritické pripomienky Eh, prevziať a je eh, potrebné vlastne pri takýchto eh, témach vlastne sa venovať spolu tejto otázke aj otázke na ústne zodpovedanie zo stranu výboru pre zamestnanosť. Eh, v prípade eh, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii tento má 500 eh, miliónov eur ročne k dispozícii. Je to jeho vrchný strop a ide o zmierňovanie dopadu globalizácie na prepustených pracovníkov v, teda prepustených posledku dôsledku zmien hospodárstva v dôsledku globalizácie. My sme v našom stanovisku ešte raz zdôraznili, že vždy sa pýtame, E, či e, prostriedky Európskeho sociálneho fondu na financovanie Európskeho fondu e, pokiaľ ide o globalizáciu. A ja vás, pán komisár, prosím, aby ste to zdôraznili dnes, vlastne, aby tie, že tieto platby nejdú na úkor Európskeho sociálneho fondu. A ide aj o to, aby v budúcnosti sa teda spoločne e, nepredostierali návrhy, ale e, každý návrh sa má posudzovať osobitne, každý je komplikovaný a preto by sa nemali spájať rôzne návrhy spoločne do jedného návrhu, do jednej žiadosti. Takže dúfam, že e, dnes nás budete môcť v tejto oblasti ešte uistiť na teda e, e, v základe toho, že boli tieto žiadosti e, podané po máji, postupovali sme podľa nového, novoprijatého postupu. Ide o podporu v oblasti celkovo 24 miliónov eur. Ide teda o podporu v Belgicku aj v Írsku. Pokiaľ ide o Belgicko, ide o 200 viac než 2000 pracovných miest, e, e, ktoré e, teda sa stratia v odvetvi textilu v teda viacerých regiónoch Belgicka. 9,2 miliónov eur žiada Belgicko v tejto oblasti, pokiaľ ide o Írsko. E, tu máme e, viacero ďalších e, otázok, ktorým sa treba venovať. Žiadame o ďalšie informácie. Ide tu o tiež viac než 2000 pracovných miest a v, vo viacerých častiach Írska. A celkovo ide o sumu 14,8 miliónov eur. Viedli sme intenzívnu diskusiu e, e, na túto tému v našom výbore a dali sme zelenú obom žiadostiam, ale neviem, či moje e, vstupné poznámky, či sa k ním vyjadrí komisia alebo nie. A ja by som chcel teda povedať že by som požiadal, aby e, plénum e, prijalo e, túto správu, ktorú som vypracoval v mene nášho výboru. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Pervanš Pérez na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. E, výbor pre zamestnanosť a sociálne veci má ústnu otázku, pokiaľ ide delokalizácie hlavne nadnárodných spoločností. Pri preskúmaní tých dvoch žiadostí na použitie fondu na prispôsobenie sa globalizácie, pretože v írskom prípade sme si uvedomili, že sú tu ťažkosti alebo protirečenia, ktoré by sa mohli vynoriť pri použití tohto fondu v, v, žiadny e, člen výbo, nášho výboru nikdy nechcel uh, ohroziť írskych pracovníkov alebo ohroziť e, prácu pre Írov, ktorí sú v kritickej situácii, pretože je tu uh, priemyselná stratégia delokalizácie delu. Konštatovali sme, že v tomto prípade keď e, predseda Barroso 19. septembra oznámil, že sa udelí pomoc 19 miliónov eur, o ktorých e, hovoríme e, zamestnancom, ktorí boli prepustení delom, aby sme im pomohli, aby sa títo mohli nejakým spôsobom rekvalifikovať a del kupuje E, nové akcie a tým navyšuje svoju hodnotu na burze a 23. septembra e, Nelly Kroes akceptovala, že sa udelí štátna pomoc viac ako 54 miliónov eur na vybudovanie e, podniku Dell v Polsku a komisár Špidla a komisárka Nelly Kroes E, dostali list a oni nám odpovedajú, že oni sami zvažovali skutočnosť, že Dell bude mať dve produkčné centra na, na zásobovanie európskeho trhu. Ja konštatujem, že keď Dell sa vzdal jedného tohto produkčného centra, tak sa nič nezmenilo, pokiaľ ide o celkové hodnotenie stratégie Dellu. A čo teda konštatujeme teraz? V rámci Dellu žiadna európska legislatíva, o ktorej momentálne hovoríme, či už ide o práva pracovníkov alebo práva odborov, sa nerešpektuje. Čiže je, sú tu skutočné ťažkosti, že je tu e, európsky rozpočet, ktorý sa maximálne využíva Vieme, aké sú ťažkosti v rozpočtových postupoch, ťažkosti e, financovať plán obnovy a v tomto momente, kedy použitie e, rozpočtu je na konci, máme tu tento paradox, že skôr sa prikláňame k zvýšeniu obratu a investovanie amerických investorov a v rámci Európskej únie írsky zamestnanci e, čelia E, tomu osudu, ktorému čelia polskí e, zamestnanci. To určite nie je filozofia, filozofia ktorú bránime, keď, sme, e, keď vytvárame tento fond. Čiže určite to nie je len v zodpovednosti komisára Špidlu, ale myslím si, že tento prípad nás núti pozerať sa veľmi detailne na, na podmienky, za ktorých je mobilizovaný európsky rozpočet, aby pomáhal stratégii, rozvoju stratégie veľkých podnikov. E, plán obnovy ktorý bol vypracovaný e, v rámci súčasného predsedu komisie pána Barosa, Jedna z takých vla, jedno z takých vlajkových opatrení, ktoré bolo oznámené, pokiaľ ide o zamestnanosť, pracovné miesta, bola priorita pre zamestnanie zamestnancov, keď títo o to, o to zamestnanie môžu prísť. No a komisia bola upozornená na e, stratégiu DELu, že existujú dve produkčné centrá a boli tu teda v podstate alternatívne situácie týchto dvoch, spojené s týmito dvomi centrami. A myslím si, že komisia, ak by bola aktívnejšia, tak by to viedlo k rokovaniu s Delom a Írske centrum by sa transformovalo vzhľadom na to, že stratégia podniku bola transformovať centrum, počítačové centrum, ktoré mm, je v Írsku, na počítačové centrum, ktoré vyrába e, prenosné počítače v Poľsku. Takže komisia takto pomáha nadnárodným spoločnosťam. My by sme mali mať právo vysloviť sa a koherentnejším spôsobom. Myslím si, že všetky tieto úvahy musia viesť budúcu komisiu a hlavne pána Montyho v misii, ktorá mu bola zverená, vypracovať oveľa aktívnejšie stanoviská, pokiaľ ide o spôsob, akým využívame komunitárne prostriedky v čase, keď musíme čeliť delokalizáciám ktoré spôsobujú to, že zamestnanci jedného, kraj, jedného štátu stoja proti a súťažia s inými zamestnancami iného štátu, inej krajiny. Takže takto si my nepresa, nepresa, nepredstavujeme sociálne právo alebo sociálne podmienky na trhu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Špídla z Európskej komisie. Máte 5 minút, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené pánie a páni poslanci Európskeho parlamentu, najskôr by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, že podporuje návrh, návrh um, komisie uh, Európskeho, uh, k Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácie a premiestňovanie podnikov v EÚ, uh, čo sa týka počítačového sektoru v Írsku a textilného sektoru v Belgicku. Ja sa obmedzím len na rozpočtové otázky, pretože neskôr počas diskusí budeme ma, diskusie budeme mať možnosť venovať sa aj iným otázkam. Prvý rozpočtový bod, ktorého sa dotýkate, sa týka zdrojov financovania. Vy nám pripomínate, že Európsky sociálny fond nesmie byť jediným zdrojom financovania. Európsky fond na prispôsobenie z globalizácie je zvláštnym nástrojom, pretože nemá vlastné prostriedky. Jeho mobilizácie sa odohráva počas účtovného obdobia a ide tu predovšetkým o stanovenie dostupných do, e, rozpočtových položiek na jednej strane, na druhej strane o to, aby sa z rozpočtového orgánu navrhla mobilizácia čiastkou pomocou opravného rozpočtu. Táto operácia sa realizuje e, v od prípadu k prípadu v závislosti na potrebe. Je pravdou, že až doteraz bol technicky hlavným, hlavným zdrojom financovania Európsky sociálny fond. Tu chcem jasne konštatovať a zdôrazňovať technicky, teda na, e, na závere účtov Európsky sociálny fond nebude v žiadnom prípade krátený. To je principiálna otázka. Druhý bod o ktorom sa zmienujete, to nie je len rozpočtovej povahy, je to skôr povaha rozhodovacia, a, teda má skôr rozhodovací charakter, pretože požadujete, aby komisia predložila svoje návrhy na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie v samostatných dokumentoch. Komisia si je vedomá výhod takéhoto individuálneho prístupu, ktorý e, znižuje eh, na nulu rizika kolízie alebo aby eh, fond eh, zohrával úlohu rukojemníka, ale takisto je potrebné, aby sa prihliadli nové, prihliadlo na nové kritéria spôsobilosti, o ktorých sa diskutovalo a ste, ktoré ste tiež schválili. Pretože s týmito kritéri, kritériami je, bude potrebné v následujúcich mesiacoch očakávať navýšenie počtu žiadosti a nie je isté, že porovnávanie príslušných dokumentov bude e, rýchlejšie, pokiaľ budú predkladané jednotlivé. E, v každom prípade však komisia môže konštatovať, že výhodnejší prístup bez ohľadu na riziko, na určitú komplikáciu, technickú komplikáciu práce je najlepší prístup e, od prípadu k prípadu. Samozrejme je to kvalitnejší postup a preto si komisia váš záujem zapísala a v podstate súhlasí s tým, aby e, do budúcich e, účtovných obdobiach e, prispôsobila vášmu želaniu svoje postupy. Myslím si, že týmto som sa vyjadril tak, ako som sa vyjadril. Druhá otázka, vážený pán predseda, vážený pán, vážená pani poslankyňa. Komisia je potešená, že parlament prijal rozhodnutie, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácie eh, pre pracovníkov, ktoré boli prepustení pre nadbytočnosť eh, v Belgicku v textilnom sektore a v počítačových odvetviach v Irsku, že sa teda budeme mobilizovať. Eh, bola tu položená otázka týkajúce sa možnosti premiestňovania podnikov v rámci Európskej únie. Úlohou finančných nástrojov Európskej únie a kontroly pod, vyplacenia podpor zo strany komisie. Je potrebné povedať, že komisia si uvedomuje, že e, sa e, a citlivo teda vníma e, negatívne dôsledky premiestňovania podnikov pre jednotlivých pracovníkov a ich rodiny, ale nie je, na, nie je to kompetenciou komisie aby zasahovala do rozhodnutia eh, jednotlivých podnikov, pokiaľ neporušili právo spoločenstva. Komisia takisto chce konštatovať, že nemôže zabrániť spoločnostiam v ich rozhodnutiach alebo ich eh, odložiť. A spoločnosť v podstate nemá žiadnu všeobecnú povinnosť informovať komisiu, pokiaľ, eh, čo sa týka pardon, oprávnenosti jej rozhodnutia. V tejto súvislosti si takisto komisia uvedomuje znepokojenie týkajúce sa toho, že by sa regulovali, um, že, pardon, že by podpora čerpaná zo, z, zo prostriedkov spoločenstva, že by, mohla byť po, že by mohla byť použitá na podporu iných regiónov. Komisia chce pripomenúť, že pravidla spoločenstva týkajúcich sa štátnej podpory uh, tieto spočívajú pri najmäšom v tom, že že e, takáto podpora môže byť poskytovaná len s nevyhodňovaným regiónom a táto pomoc nemôže byť používaná na to, aby poškodila ostatné regióny. Tento problém sa rovnako rieši aj v nariadení, v ktorom sa stanovujú všeobecné ustanovenia pre štrukturálne fondy a fondy súdržnosti a v pokynoch pre regionálnu podporu na obdobie rok 2007 až 2013 s tým, aby sa zaistilo, aby sa zabezpečilo, že tieto, inštitút, že tieto investície budú pri, um, predstavovať uh, riadny a užitočný prínos uh, k rozvoju regiónov. E, spoloč- členské štáty musia zabezpečiť, aby uh, projekt, e, na ktorý, ktorý bol podporený takouto investíciách a trval aspoň 5 rokov a že tieto projekty pôjdu do malých a stredných podnikov. Pokiaľ by sa projekt pozmenil, čo sa týka zmeny vlastníctva infraštruktúry alebo ukončenia výrobnej činnosti a táto zmena ovplyvní charakter projektu alebo jeho podmienky, za ktorých je realizovaný, alebo táto zmena poskytuje e, jednotlivé firme alebo orgánu neprimeranú výhodu, musí sa takýto grant vrátiť. A od členských štátov sa požaduje, aby o takýchto zásadných zmenách informovali e, vo svojich správach o realizácii operačných programov komisiu. Komisia musí e, informovať ostatné členské štáty programovom období roky 2007 až 2013 by malo byť zavedené osobitné právne ustanovenie, ktoré má zabezpečiť, aby podniky, na ktoré sa vzťahuje postup na vrátenie neoprávnenie vyplatených prost- finančných prostriedkov po presunutí Mm, po odsunie eh, výrobnej činnosti z členského štátu alebo jeho presunie do iného členského štátu, aby tieto nemohli dostať ďalšiu podporu. Takisto pokyn v rámci regionálnej podpory stanovuje, že podmienkou že musia byť zachované investície v danom regióne na dobu najmenej 5 rokov po ukončení podpory a pokiaľ sa e, podpora vypočítava na základe nákladov na mzdy, musia byť pracovné miesta obsadené, obsadené najmenej 3 roky po ukončení projektu. A pracovné miesta vytvorené projektom musia byť e, zachované v danom regióne na 5 rokov od dátumu, kedy boli tieto pracovné miesta prvýkrát obsadené. Čo sa týka malých a zredných podnikov, môžu, tu, e, môžu české štáty túto lehotu obmedziť na 3 roky. Obdobné ustanovenia cieľia za, na zamedzenie honby sa za dotáciami a majú za účel poskytovanie, za účel zabezpečiť poskytovanie štátnej podpory niekam inám, pretože štátna podpora predstavuje len jeden z faktorov, ktoré ovplyvňuje rozhodnutie spoločnosti na premiestnenie a ostatné faktory, napríklad ako sú mzdy, schopnosti, dane a geografická poloha, uh, tam zohrávajú v podstate významnejšiu úlohu. Vážené dámy a páni, myslím si, že je jasné, že o otázkach využívania európskych prostriedkov je na strategickej úrovni správne a, a oprávnené diskutovať. Tu nemáme žiadne pochybnosti a dovolte mi, aby som záverom konštatoval, že finančné prostriedky, ktoré boli použité alebo budú Eh, použité v rámci Európskeho globalizačného fondu, fondu, že tieto eh, peniaze sa využili na prospech ľudí, ktorí sú dotknutí. To znamená, že idú na prospech jednotlivých pracovníkov tak v Belgicku, ako aj v Írsku, ako aj v akomkoľvek inom európskom štáte a nejdú na prospech akejkoľvek firmy. Sú to jednoducho prostriedky, ktoré sú stanovené na podporu ľudí, jednotlivých osôb a nie spoločnosti. Ďakujem, pán Špidla. A teraz by sme pristúpili k jednotlivým rečníkom za politické, skupinom, za politické skupiny, ako ďalšia pani Norin Šatie. Vážený pán predseda, milí kolegovia, rada by som sa vrátila k prípadu, ktorý sme riešili v Globalizačnom fonde. E Samozrejme, že nám ide o zájmy zamestnancov, aby sa ich e, zamestnanosť alebo e, možnosti zamestnania sa rozvíjali, keď ich ohrozuje kríza. Vrátime sa k prípadu Dell, e, ku ktorému sa vyslovila pani Beres. Írska továreň sa zamerala na kancelárske počítače a v čase, keď e, podporujeme v Poľsku vybudovanie novej, novej e, továrne, tej istej spoločnosti, ktorá sa bude orientovať na prenosné e, počítače a notebooky a dopyt po prenosných počítačoch je vyšší, a vedie to k pádu tej írskej produkcie Tu sa odzrkadľujú ťažkosti, ktoré máme, keď eh, chceme pomôcť írskym zamestnancom Čiže v našej pracovnej skupine, e, ktorá, sa, ktorá pokrýva globalizačný fond, sa zameriavame na štúdiu každého prípadu. Žiadame, aby komisia bola bdela, pokiaľ ide o celkový balík podpory, ktorý sa vynakladá pre každú produkčnú jednotku, či už ide o európsku úroveň alebo regionálnu pomoc, pretože Európska politika podpory, ktorú rozvíjame, sa nesmie používať e, ako bumerang proti zamestnancom. Chceme teda, aby tu bola väčšia bdelosť a to, e, aby sme e, anticipovali tieto problémy a aby sa takto zamestnanci vyhli týmto problémom. Ďakujem pekne ďalší e, rečník. Chcem ešte raz povedať, že máme veľa programu na dnes večer, takže poprosím, aby ste skutočne dodržiavali rečničky čas. Je tu teda hospodárska dráma, ktorú Limerick nikdy predtým nevidel a strata 2000 pracovných miest e, predstavujú historicky najvyššiu proporciu stratených pracovných miest a globalizačný fond má priamo pomôcť eh, takýmto citlivým eh, oblastiam trhu. Keď zajtra budeme hlasovať o 14,8 milióna eur, musíme pomôcť e, ľuďom. Ide o viac ako 2400 ľudí, ktorí musia znovu začať svoj život. E, e, tieto peniaze sa musia využiť preto, aby si títo ľudia našli pracovné miesta, aby sa zamestnali, aby začali nové podnikanie. Tu sa ukazuje, že fond eh, je veľmi vítaný zo strany eh, týchto ľudí, ale na druhej strane mm, máme obmedzený počet, ča, obmedzený čas, eh, kedy musíme tieto prostriedky využiť. A je tu teda plán využitie týchto prostriedkov. Táto šanca sa už nikdy nezopakuje, čiže musí sa využiť táto jedinečná príležitosť pre Ehm, pre eh, mm, túto časť Írska a musíme teda eh, podporiť aj podobné žiadosti, ktoré sa vyskytnú za podobných okolností. Ďakujem. Pani Marian Harkin má slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som povedať, že tento e, Európsky globalizačný fond je skutočným prejavom solidarity medzi štátmi a občanmi. Ako írska poslankyňa som veľmi rada, e, že e, pracovníci, bývalí pracovníci Delu aspoň majú nejakú víziu pre budúcnosť vďaka tomuto fondu, ale treba naozaj zabezpečiť, aby akékoľvek programy alebo školenia naozaj zodpovedali potrebám pracovníkom a aby tam naozaj išlo vytvorenie e, toho, aby si oni mohli vytvoriť svoje vlastné e, e, firmy alebo aby si našli pracovné miesto. A dnes zazneli naozaj veľmi závažné témy a k tomu by som chcela povedať, že my sme vlastne si nebrali týchto zamestnancov ako rukojemníkov ale treba naozaj zabezpečiť, aby e, sa rozpočet EÚ e, nepoužíval na to, aby sme zvýhodňovali e, určité podniky a aby cenu za to platili zamestnanci EÚ. Ďakujem pekne. Pani Maria Cornelise na 1,5 minúty má teraz slovo. Žiadosť Írska je žiadosťou, ktorá ukázala, že môže dôjsť k chaosu, ak nejaká firma zatvorí e, výrobu v jednej firme a preloží ju do druhej. Môže to byť e, síce niečo normálne, ale Dell e, sa pred pár rokmi usadil v Írsku, pobral za to štátnu pomoc a teraz zobere štátnu pomoc v Poľsku a vybuduje za ňu ďalší e, závod. A teraz e, e, budú trpieť írsky zamestnanci ale, nebudú, ale nebude im musieť vyplácať peniaze firma Dell, ale Európska komisia. Tu úplne chýba koherentnosť v politike zamestnanosti Koľko pracovných miest e, sa vlastne vytvorilo pomocou všetkých týchto verejných prostriedkov, ktoré Írsko aj EÚ e, e, napumpovali do DELu? Takže ako členské štáty chcú spoločne zabezpečiť koherentnú politiku v tejto oblasti, ako chceme zabezpečiť, že Európsky globalizačný fond bude pomáhať naozaj zamestnancom. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalšou rečničkou je pani Figueiredo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. My hovoríme vždy, že európska politika v súvislosti s presúvaním podnikov, že tu musíme prepracovať a globalizačný fond predstavuje len jednu možnosť pre uh, zamestnancov, ktorí sa stali obeťou eh, takéhoto koncernu alebo eh, priemyselnej, jeho priemyselnej politike, politiky. A v tejto súvislosti si myslíme, že je dôležité, aby sme nasadzovali aj iné politiky v rámci sociálneho pokroku. Írsky zamestnanci však nemôžu byť potrestaní dvojnásobne za uh, to, že sa spoločnosti snažia o e, navyšovanie zisku a, so, a o sociálny dumping. E, tak, aby e, zatvorili v po, e, aby v Írsku zatvorili brány a v Polsku si dali vyplatiť podporu za otvorenie nového podniku. Uh, Takisto si myslím, že je dôležité, aby sme kontrolovali vyplatené podpory v rámci týchto politík a aby sme e, skutočne e, e, kontrolovali, ako sa vynakladajú. Ďakujem, pán Kelly. Jedna minúta. Rád by som vyslovil svoje názory v tomto parlamente a e, teda chcem sa vyjadriť k, k tým nezamestnaným. Ďakujem komisii za to, že sa e, pom- snaží pomôcť týmto ľuďom a tiež aj pani Harkin a pánovi Kelimu, ako aj e, Colin Belkovi za to, že sa inicioval tento projekt v Komisia urobila dve zásadné zmeny, ktoré sú pre nás dôležité. Ide o financovanie pol na pol 35 na národných spoločnosti 65, teda to budú zo strany komisií a tiež sa číslo tisíc znižilo na 5, e, 500 e, a E, dvojročné e, predlženie má, malo byť e, urobené na tri roky a po druhé začatie sa nemalo riadiť dňom podpisu. Sú tu ale dve veci, ktoré chcem povedať. Ľudia sú veľmi vďační za to, čo sa stalo. Dali ste im nádej, keď oni Eh, boli zúfali, ukázali tým solidaritu a tento eh, fond sa bude veľmi dobre využívať, bude to budú to najlepšie využité prostriedky, ktoré kedy komisia udelila. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz Frederik Darden na 1,5 minúty, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Viaceré prvky tu odzneli ale využitie Európskeho globalizačného fondu ma inšpiruje k dvom veciam. Najskôr teším sa, že existuje takýto fond. Títo európsky zamestnanci musia vedieť, že Európa je na ich strane v ťažkých chvíľach, eh, ktorými momentálne prechádzame. Po druhé, eh, Belgicko eh, sme pochválili za spoluprácu sociálnych, so sociálnymi partnermi, ale na nešťastie fungovanie E, spôsobuje určité, e, určité e, polutovanie a koherentnosť fondu s ostatnými nástrojmi, nástrojmi pomoci bolo spochybnené v prípade DEL a v, tej, v tomto prípade e, mm, podporujem to, čo povedala pani Beres. Pokiaľ ide o rozpočtový plán, rozpočtové prostriedky na e, využitie tohto fondu e, sa budú riadiť e, čerpaním z iných rozpočtových položiek a aj keď je toto možné vzhľadom na rytmus čerpania štrukturálnych fondov, ktorý tiež nie je dokonalý, štrukturálne fondy sa musia využiť e, na určité účely. A teda musí tu byť určitá, e, určité uvažovanie, ktoré si vyžaduje využitie týchto prostriedkov Mm, tieto fondy e, musia byť e, využívané e, štrukturálne a účelovo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Derten, ako vidím, pán Hendel tu nie je a preto prejdeme priamo k pánovi Beletovi. 1,5 minúty, nech sa páči. Uh- Ďakujem pekne, pán predseda. len eh, jeden štrukturálny aspekt týkajúci sa fondu. Myslím, že sme mali veľké šťastie, pokiaľ ide o návrh, ktorý je na stole a o ktorom sa bude zajtra hlasovať, ale všetko sa dá zlepšiť. No a postupy Mm, možno nie sú úplne dokonalé. Prostriedky musia sa zabezpečiť, sa zabezpečiť na to, aby títo e, prepustení ľudia dokázali znovu začať nový život a mm, mm, toto, takáto pomoc e, e, tento fond nie je dostatočne pružný. Ak stratíte pracovné miesto a nie ste v spoločnosti, ktorá je na zozname, tak nemôžete využiť eh, žiadnu pomoc. A tuto vidíme zamestnancov, ktorí sú marginalizovaní, eh, musíme nájsť nápravu, riešenie. Musíme postupovať rýchlejšie a nájsť e, rozličné nástroje, ktorými, s ktorými môžeme pracovať efektívnejšie v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujem. Teraz minúta a pol. Pán Markus Píper má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy a páni. Globalizačný fond pomáha ľuďom pri ďalšom vzdelávaní, pri kvalifikácii. To sociálna strana Európa, je to, Európa je to dobrá stránka ale e, komisia vlastne preskúmala po právnej stránke pomoc vyplatenú Delu v Poľsku. E, schválila 40 tisíc e, schválila teda sumu pre Polsko, pretože to poslúži priemyselným účelom a jednoducho musíme si povedať, že musíme zmeniť naše e, právo na poskytovanie podpor, aby, sa, aby ani členské štáty neposkytovali podporu podnikom, ktorí prekladajú svoje sídla v rámci Európskej únie. Vážené dámy a páni, e, v týchto 54 miliónov eur, e, polských eur, e, je, sú tam e, obsiahnuté aj peniaze zo štruktúrálneho fondu. Pán komisár, prečo sa komisia k tomuto jednoznačne nevyjadrila? Ja vyzývam komisii, komisiu, aby skutočne brala vážne svoju povinnosť preverovať, e, e, preverovať vyplácanie prostriedky zo štruktúrálnych fondov, pretože jednoducho to, čo ste pán komisár dnes povedali, to bola vyhýbavá odpoveď. Vy sa skrývate za správami polskej vlády, vy ale nekontrolujete právo, pre, priamo či sa nariadenia a či sa predpisy pre Európsky štrukturálny fond dodržiavajú. Jednoducho, je, musíme preveriť každú subvenciu z Európskeho štruktúrálneho fondu, tak ako sa to deje aj v agrárnej politike. Len tak môžeme um, dosiahnuť a dospieť k skutočne spravodlivej štruktúrálnej politike. Ďakujem veľmi pekne, pán Piper. Na ďalších 5, 5 uh, minút máme Catch the Eye. A ako prvý má slovo pán Öri. Ďakujem, pán predseda. Ja si spomínam, keď e, na obdobie, kedy sa zakladal globalizačný fond, vtedy sme diskutovali, či to bude dobré, alebo to nebude dobré, keď sa prostriedky z globalizačného fondu e, poskytnú na pomoc ľuďom tak, aby boli znova schopní e, fungovať na trhu práce. Tak to však na druhej strane uľahčujeme situáciu pre podniky, ktorí, e, ktoré chcú preložiť svoje sídlo, e, svoje filiálky. Takže Dell zdá sa e, by nemal v tomto fonde vidieť prostriedok na zníženie škody, ale malo by to byť podnikom, podnetom, stimulom pre podnik Dell chce kasírovať tak peniaze za preloženie podniku, ako aj na vytvorenie pracovných miest. Ale a vydávanie, vynakladanie európskych prostriedkov sa nekontroluje poriadne. My musíme pravidla štruktúrálneho fondu takisto prispôsobiť politike e, konkurencieschopnosti, V mnohých prípadoch nie je dobre, keď sa postupuje veľmi rýchlo. Dokonca to ide proti cieľom fondu. Ja by som chcel povedať komisie že, komisie, že mali by sme sa postarať o to, aby európske prostriedky boli vynakladané koordinovanie tak, aby sa v budúcnosti nedo, nedochádzalo, aby v budúcnosti nedochádzalo k takýmto k takýmto ako ďalšia pani Adriana Ciser. Um priemysel e, e, teda v oblasti výstavby a kovospracujúci e, Rumunsko a bolo veľmi dotknuté použitím Európskeho globalizačného fondu. Toto je riešenie, ktoré je krátkodobé pre prepustených zamestnancov. Rada by som upozornila na skutočnosť, že treba investovať do modernizácie podnikov ťažkého priemyslu, aby toto bolo menej znečisťujúcim e, priemyslom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pán predsedajúci. Jednu minútu pán Brawley, sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ako moji predrečníci. Chcem poďakovať komisii a spravodajcovi e, za to, že urobili túto prácu e, my sme sa v januári snažili začať a naštartovať globalizačný fond pre zamestnancov Dell a toto je jasný náznak, ako veľmi my na Európskej únie sa snažíme eh, vidieť ľudí na prvom mieste, aby oni boli eh, centrom eh, všetkých našich krokov, aby ich životy boli chránené. A keď sú tu ťažkosti, tak Európska únia by mala reagovať rýchlo a chcem poďakovať komisárovi osobne za jeho aktívnu účasť v tomto projekte za to, že išiel do Limeriku a stretol sa s tými ľuďmi. A mohol by som povedať i ostatným kolegom, ktorí sa e, snažia veci riešiť v iných oblastiach, že globalizačný fond e, napriek všetkým svojim chybám je pozitívnym nástrojom Európskej únie a mali by sme e, sa snažiť, aby bol čo najväčší a aby prosperoval Mm, je e, lepšie, keď ľudí naučíme, ako e, loviť ryby, ako keď im dáme len, len hotovú rybu. E, Pani Schröter, ako ďalšie, nech sa páči. Ähm, Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som sa ešte vrátila k druhému vyhláseniu komisára Špidlu, ktorý povedal, že rozhodnutia podnikov nemôžeme ovplyvňovať. To jednoducho nie je pravda. Samozrejme, ich ovplyvňujeme, e, ak im platíme e, subvencie z Európskeho štruktúrálneho fondu a dotujeme ich. Preto parlament vtedy, keď išlo o rokovania o nariadení, Eh, práve vtedy sme diskutovali presne o tejto otázke eh, delokalizácie, ale žiaľ vtedy ustúpil parlament a eh, na nešťastie pán Píper aj vďaka hlasom EPP. A vložil tam iba 5 rokov, čo samozrejme vôbec nestačí, pokiaľ ide aj o veľkosť, o výšku subvencií. Zelení boli jediní, ktorí vtedy hovorili, že potrebujeme minimálne 10 rokov v tejto časti nariadenia ktoré citoval pán komisár, e, kde ide vlastne o ochranu pred tým, ak teda e, daný podnik e, sa po tom, čo dostane nejaké dotácie, rozhodne presunúť výrobu inde. Ďakujem pekne. Máme čas ešte na dva vstupy. Pani Skrilevská najprv a potom pani Beres. Každá má jednu minútu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, čo sa týka využívania, a využívania Európskeho fondu prispôsobenia sa globalizácie a premiestňovania podnikov v EÚ, tu čerpáme prostriedky, tak ako aj v prípade euro, e, finančnej krízy e, sa môže ukázať, že využívanie takýchto prostriedkov e, takýchto prostriedkov neprispieva k riešeniu finančnej a hospodárskej kríze aj belgickí e, pracovníci v textilnom priemysle, získa, priemysle získavajú e, z tohto fondu prostriedky na to, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. A tento fond je dôležitý, pretože takáto pomoc v rôznych sektoroch jednotlivých e, členských, členských štátov je veľmi dôležitá. Dell preniesol svoju produkciu z Írska do krajiny, ktorá má nižšie nižšie režené, kde má nižšie režené náklady, teda do Polska. No už vieme, že tu máme veľmi ťažkú situáciu, čo sa týka, podni- e, čo sa týka zamestnanosti. A v týchto okolnostiach myslíme si, že je dôležité e, e, vidieť aj príspevok, ktorý toto prináša na rozvoj regiónu. Ďakujem pekne na jednu minútu, pani Beres. Ďakujem, pán predseda. Chcem upokojiť kolegu Kraula, že nikdy výbor pre zamestnanosť sociálne veci nespochybnil e, užitočnosť globalizačného fondu, len si myslíme, že by sme mali zoptimalizovať využitie prostriedkov a tým reagujem na slova pána komisára, pretože povedal, že sa musíme vyhnúť akému si e, lovu na dotácie z tohto fondu. A to je situácia, ktorej dnes čelíme, pretože vy pripravujete vaše následníctvo a čo teda poviete budúcemu komisáru, komisárovi, ktorý bude mať na starosť globalizačný fond, pretože v prípade Delu vidíme, že je tu riziko, že sa budú obchádzať e, zaužívané postupy a že sa zneužije, zneužijú komunitárne fondy e, a že dôjde teda k zdeformovaniu konkurencie. E, Ďakujem pekne. Pán komisár Špídla má slovo. A potom na záver sa vyjadri pán Böge. Nech sa páči, pán Špidla. Dámy a páni, myslím si, že diskusia sa v zásade dá sformulovať do dvoch paralelných línií. Prvá z nich konštatuje, že Fond pre globalizáciu, pre pri, e, spôsobenie sa globalizácii funguje, ale že naozaj existujú dôvody pre optimalizáciu jeho nasadenia. E, spomenula sa otázka času, aj keď si myslím, že otázka času do určitej miery je prekonaná tým, že členský štát môže reagovať okamžite a náklady e, získa späť. Napriek tomu si myslím, že je to vec, o ktorej treba diskutovať a hľadať v tomto smere riešenia. Rovnako sa otvorila aj otázka samostatnej rozpočtovej línie je pravdou, že v okamihu vzniku tohto fondu to možné nebolo reálne a napriek tomu fond v tejto konštelácii funguje. E, takže podľa môjho e, zváženia je potrebné položiť si všetky otázky, ktoré tu sú, pretože tento e, pretože je treba nájsť možno prípade lepšie riešenie sme našli doteraz, ale to všetko nespochybňuje základný princíp, že v prípade krízy tento fond funguje a reálne pomáha. A druhá otázka, ktorá e, e, teda bola prediskutovávaná, je oveľa zložitejšia. Je to otázka delokalizácií, otázka prípadnej konkurencie, dotáčnej konkurencie a mnohé ďalšie otázky, ktoré sú s tým spojené a sú veľmi komplexné. A myslím si, že je e, veľmi dobré venovať sa im a že je dobré venovať sa im na základe hlbokého pochopenia faktov. A dovolte mi, aby som v tejto diskusii spomenul niektoré fakty, ktoré súvisia s prípadom DEL a ktoré súvisia tiež s niektorými našimi úvahami o celkovom probléme. Prvým faktom je, že na rozdiel od prevládajúceho názoru mzdové náklady v Poľsku podľa OECD na jednotku produkcie sú výrazne vyššie než v Írsku. Takže mzdové náklady v Poľsku nie sú nižšie, ale vyššie než v Írsku. To je teda vec, ktorú e, je treba si dobre zvážiť, pretože vyvodzovať e, nejaké jednoduché, rýchle závery z priamých porovnaní e, komplexných situácií, to nie je spoľahlivá metóda. Chcem teraz dôrazniť, že ak chceme diskutovať o týchto veciach, musíme naozaj prehlbiť v niektorých momentoch naše pohľady. A druhá otázka sa týka e, samotného prípadu Dell. Je pravdou, že Dell zahájil svoju činnosť v Limeriku v roku 1991. To znamená pred 18 rokmi. Je tiež pravdou, že nie je zaznamenané, že by pre túto činnosť získal z európskych fondov akúkoľvek podporu. To jednoducho Ehm, takáto informácia žiadna neexistuje, nie je. A aj keď nevylučujem, že ehm, mohol získať podporu z regionálnych fondov, pretože ehm, v tej dobe, v roku 1990, neexistovali povinnosti a metódy, ktoré by nám umožnili, aby sme túto informáciu mohli získať. A tiež je faktom, že rozhodnutie presunúť sa do lodže padlo na úrovni DELu v roku 2007, je tiež faktom, že tieto peniaze sú poľské peniaze, ktoré boli e, notifikované ako štátna pomoc. A to e, v decembri 2007, takže nie sú to prostriedky európskych štrukturálnych fondov. A v tomto prípade nie je to tak vo všetkých prípadoch, ale v prípadoch, kde ide o viac než 50 miliónov eur, a toto bol náš prípad, prebieha posudzovanie naozaj veľmi podrobne a zaoberáme sa aj otázkami pracovného trhu. Záver komisie bol, že tieto dve operácie, ktoré e, sú tak výrazne časovo oddelené e, v čase, spolu nesúvisia. To neznamená nič a nijako to nespochybňuje to, že otázky používania európskych prostriedkov e, sa musia hlboko e, stále znova prediskutovať na základe našich nových poznatkov a treba zaistiť vyššiu mieru koherentnosti. To je samozrejme správne. Myslím si, že prípad Dell poslúžil ako dobrý odrazový mostík a je potrebné v tejto diskusii pokračovať. Dámy a páni, ďakujem za diskusiu a za možnosť spolu s vami sa zamyslieť nad určitými aspektami Európskeho fondu pre globalizáciu a použitie jeho prostriedkov. A dovolte mi, aby som na záver konštatoval jednoducho, že v rade našich e, politik určite existuje riziko neúčelného použitia neúplne optimálneho použitia a týchto e, financií a toto inherentné riziko v našich politikách, tak ako sa budú vyvíjať, e, bude trvalo prítomné. A preto je na nás, aby sme si toho boli vedomí a znovu a znovu sa odvážili pozrieť sa na niektoré zažité princípy novými očami a ak nájdeme e, intelektuálne a technické riešenie a politickú zhodu, mali by sme tieto staré zažité možno prežité metódy e, zmeniť. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán komisár Špidla. A teraz pán Reimer Böge. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela ešte raz povedať, že práve v rámci spolupráci, spolupráce výborov pre zamestnanosť a rozpočtovým výborom sme sa snažili toto veľmi rýchlo dostať na diskusiu, hlavne na základe požiadavky výboru pre zamestnanosť, ktorý e, zostavil osobitnú pracovnú skupinu, tak aby sme agovali v záujme e, dotknutých zamestnancov a ich rodín, tak aby sa im tieto prostriedky dali čo najskôr k dispozícii. To je jedna vec. Za druhé chcem povedať, že Samozrejme, že my v rámci preverovania nového finančného rámca, nových nástrojov, ktoré sú k dispozícii, teda revízii rozpočtu, že tu e, sa e, takisto budú preverovať, budú e, sa preverovať vynakladanie prostriedkov z Európskeho globalizačného fondu, takisto aj čo sa týka manažmentu a čo sa týka súhry a spolupráci a spolupráce orgánov na národnej a európskej úrovni a budeme to takisto e, sa snažiť ešte efektívnejšie urobiť, urobiť aj v súlade a v súhre so, s Európskym sociálnym fondom, tak, aby sme mohli kontrolu skutočne urobiť. Čo sa týka, pán komisár, zdrojov financovania, vy ste samozrejme po technickej stránke povedali pravdu, čo sa týka e, poverenia e, z Európskeho sociálneho fondu, štruktúrálneho fondu, pardon, ale, na kon, ale záverom by som chcel povedať, že tá súhra e, tých e, jednotlivých platieb a e, záväzkov tak zo štrukturálneho fondu, ako aj zo sociálneho fondu, toto musí jednoducho potom sa vyplatiť tak, ako sme si povedali, pretože nemôže sa stať, že na základe implementácia problémov pri kontrolných a, a správnych a správovacích a, a mechanizmov, že by sa tieto fondy a, E, že by sa e, vlastne peniaze, že by zostali na týchto fondoch e, ležať a že by sa potom z toho potom financovali takéto, takéto problémy. Toto nebolo v záujme toho, kto to vymyslel. Vieme, že máme prípady ako je Nokia Bochum, ktorá prekladala svoj podnik do Rumunska. Tu, sa takisto, tu takisto vystávali určité otázky, ale napriek tomu je potrebné povedať, že musíme si jednoducho presne pozrieť na súhru komisiu, komisie a e, toho členského štátu, ktorý podľa správu. Niekedy mám dojem, že tieto otázky sa riešia podobne ako kontrola rybár výlovných kvót, pretože jeden to podsúva druhému bez toho, že by, sa na, že by na konci vznikol nejaký efektívny systém. V každom prípade e, to budeme ešte sledovať a e, budeme aj komisii klásť veľmi intenzívne otázky a budeme dbať na to, aby komisia agovala eh, v súvislosti, eh, aby agovala podľa pravidel, na ktorých sme sa dohodli v roku 2007 a to platí aj pre Európsky globalizačný fond. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán Böge. Týmto chcem ukončiť rozpravu a hlasovať sa bude zajtra. Ďalší bod na dnešnom programe je otázka na ústne zodpovedanie. Zóna, a, um, preme, zóna a, projektu a, Európskej zóny voľného obchodu. a.